Take a seat. We can start. Podstate sa prosím, aby sme mohli začať naše rokovanie. Okay. Good morning, good morning. Möchte Sie... Dobré ráno, srdečne vás vítam. A chcela by som vás požiadať, aby ste prijali, vzali na vedomie závery rozhodnutia koordinátora zo včerajšieho večera. A ak máte niečo proti tomu, tak dokonca zasadnutia prosím na to oznámte. No a prejdeme k hlasovaniu. Pripravte si prosím hlasovacie kartičky. Prvé hlasovanie je kultúrne rozmery vonkajších činností EÚ. Chcela by nám pani Šákeš niečo povedať. Dobre, ďakujem pekne, Doris. Ja ďakujem všetkým kolegom za ich spoluprácu pri tejto dôležitej téme. Myslím, že vysielame jasný signál Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ako aj komisii, aby spolupracovali v tejto veci, aby Európska únia zohrávala aktívnu úlohu vo svete a využila kultúr, teda potenciál našej kultúrnej rôznorodosti a všetkých jeho aspektov. Takže to je všetko. Ďakujem. Dobre, začneme. Ústny pozmeňujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 40, kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. 46, 43, 43. za, proti, zdržali sa zamietnutí, 47 za, proti, zdržali sa zamiet, prijatí, 48 za, proti, zdržali sa prijatí, 49 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí, 54 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pardon, pôjdem po anglicky. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatí. 59 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatý 69 za, proti, zdržali sa prijatý 70 za, proti, zdržali sa prijatý 71 za, proti, zdržali sa prijatý Ústny pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, to si musíme skontrolovať. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Čo sa tu deje? Okay, it doesn't work. The same happens with cost. Dobre, nejde to. Takže začneme od začiatku. Hlasovanie je otvorené pre ústny pozmeňujúci. Ústny pozmeňujúci návrh 2. Hlasovanie je ukončené. Ja toto spočítam a potom započítam ďalšie 14 za, 10 proti, 11 a teda vaše šupte funguje, takže 15 za 10 proti, bolo to prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 77 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. 78 za, proti, zdržali sa prijatí. 72 za, proti, zdržali sa prijatí. 79 za, proti, zdržali sa kontrola hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 12, 13 za, 10 proti, takže to bolo prijaté. 80 za, proti, zdržali sa prijatí. 81, 82 to za, proti, zdržali sa prijatí. 83 za, 87, 87 za, proti, Zdržali sa. Kontrola hlasovanie je otvorené. 87. Hlasovanie ukončené. Osem za, 17 proti, takže to bolo zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 101 za proti, zdržali sa, prijatí. 98 za, proti, zdržali sa, prijatí. 102 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijatí. 100 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatí. 107 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí. 113 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 114 za, proti, zdržali sa 115 a 116 sú identické za, proti, zdržali sa to si skontrolujeme. 15, hlasovanie otvorené, teraz 115. Hlasovanie ukončené. 20 za, 6 proti. takže to bolo prijaté. 11, kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijatí. 122 za, proti, zdržali sa prijatí. 123 za, proti, zdržali sa kontrola, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. Jedenáct za, 13, 14 proti, zamietnuté. 124 za, proti, zdržali sa, kontrola, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, 11 za, Kosta proti, za, takže 12 za, 14 proti, bolo to zamietnuté. Teraz 125 za, proti, zdržali sa, prijatí. 126 za, proti, zdržali sa, prijatí. 127 za, proti, zdržali sa, prijatí. 128 za, proti, zdržali sa, prijatí. 129 za, proti, zdržali sa, prijatí. 100, 130 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí. 135 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 137 za, proti, zdržali sa prijatí. Sto tridsaťsedem hlasovanie je Otvorené. Ukončené. A to bolo prijaté. Ste za alebo proti 15 ku 13. Ospravedlňujem sa. Dobre. 139 za, proti, zdržali sa, kontrola, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 15 proti, 11 za. Je mi ľúto. Dobre, teraz 138 za. Proti, zdržali sa, zamietnutí. 136 za, proti, zdržali sa, prijatí. 140 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 155 za, proti, zdržali sa prijatí. 141 za, proti, zamietnutý. 142 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 143 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 144 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 45-46 identické, za, proti, zdržali sa prijatí. 147, takže 150, za, proti, zdržali sa prijatí. 151 za, proti, zdržali sa kontrola hlasovanie je otvorené 151 hlasovanie je ukončené s 9 bolo to prijaté 152 za proti zdržali sa zamietnutí 153 za proti zdržali sa 53 za. To už bolo prijaté. 154 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 158 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 159 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 160 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 161 za proti, zdržali sa, kontrola, hlasovanie otvorené, o 161, hlasovanie ukončené, 15 13 prijatý 163 za proti zdržali sa zamietnutí 164 za proti, zdržali sa, prijatí. 166 za, proti, zdržali sa, kontrola. 166 kontrola, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Trinásť, trinásť, takže to bolo zamietnuté. 13, 13, to je zamietnuté. Niekto tvrdí niečo iné. To je, to je pravidlo, to si ja nevymýšľam. 165 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 167 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ústny pozmeňujúci návrh 4, za, proti, zdržali sa, prijatý. 169 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 170 za, proti, zdržali sa, prijatý. 171 za, proti, zdržali sa, ako ty si proti svojmu vlastnému návrhu. Takže ešte raz. 171 za. Dobre. Tak toto predtým nevyzeralo. 172 za, proti, zdržali sa prijatí. 174 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 175 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 176 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť. 77 za, proti, zdržali sa, prijatí 178 za, proti, zdržali sa zamietnutí. ústy pozmeňujúci návrh 179 za, proti, zdržali sa prijatí. 180, 180. 180 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 181 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 182 za, proti, zdržali sa, prijatí. 183 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 13. Zdržali sa, prijaté. 185 za, proti, zdržali sa, zavetnuté. 188. Hlasujeme o 188. Končím hlasovanie. 19 proti 7 prijaté. 189. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 14 za, proti zdržali sa prijaté. 13 za, proti Zdržali sa. Nie je to jasné. Kontrola. Kontrolom elektronicky 13 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 17 za a s kostom 11 proti prijaté. Kompromis 15 za, proti zdržali sa prijaté. 17 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. 18 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, prijatí. 24, kto je za, proti, zdržali sa, Maria. Tak ešte raz. Otvárame hlasovanie k 24. Končím hlasovanie. 9 za, 18 proti a s kostom 19. Takže 25 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. 27 za, pardon, 28, ospravedlňuje sa pani predsednička, 28. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 18, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 33 a 34 spolu, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 35 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Skontrolujeme? Tak, hlasujeme o 35 Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. a 15 za, 12 proti. Ďakujem za to, že ste a poupravili. Takže prijaté. Ja som aj tak bola za. Takže je to v pohode. 19. Teda kompromis 19. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Takže jednotka za, proti, zdržali sa, prijaté. Dvojka za, proti, zdržali sa, prijaté. Trojka za, proti,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 Záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 26 za, proti nikto. Výborné. To je poprvýkrát, čo aj tu kolegyňa hlasovala s nami. Nie, nie problémov. Takže, žal si niekto ešte niečo povedať? Nič? Všetko v poriadku, hej? Ďakujem vám veľmi pekne. Takže ide ďalšie hlasovanie. Ďalší významný balík, dosť náročný. Pani Marie Therese Sanchez-Schmidt, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi rýchlo by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom za obrovskú snahu. Dostali sme viaceré pozmenujúce návrhy, ktoré e, vynikajúcim spôsobom vylepšujú znenie správy. Som veľmi spokojná výsledkami našej práce, pokiaľ ide o kultúrne a kreatívne odvetvie. E, ponúkajú obrovský potenciál pre naše hospodárstvo, ktoré prechádza ťažkosťami táto správa e, e, poukazuje na potenciál pre naše hospodárstvo, ktoré by mohla naďalej rásť. E, ďakujem veľmi pekne sekretariátu. Včera večer zaslali záverečný rokovací záznam pani Kosta. Tá, Ďakujem pekne. E, skupine SND a teniem spravodajcom ďakujeme. Myslím si, že výrazne prispeli ku kvalite e, práce. Ich pripomienky do značnej miery sa zohľadnili a z tohto dôvodu by som sa chcela poďakovať aj spravodajkyne, aj v súvislosti s návrhom e, Bielej knihy na túto dôležitú tému. Ďakujem sekretariátu výboru za vynikajúcu prácu. Nebolo jednoduché zohľadniť stanovisko všetkých výborov. A teraz budem to čítať po nemecky. Za, proti, zdržali sa. Je to jednoduché. Za, zdr- proti, zdržali sa. Aj po grécky, mohlo by som povedať, kata. Znie to pekne. Takže za, proti, zdržali sa. Takže začíname. Pozmenujúci návrh 52. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 53. Za. Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Takže otvárame hlasovanie. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 13 proti 15. 54 je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 56 za, proti, zdržali sa, schválený. 55 za, proti, zdržali sa, schválený. Regi 11 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Začíname hlasovanie. Končíme hlasovanie. 17 proti, 10 za, zamietnuté. ITRE 2 za, proti, zdržali sa, schválený. 58 za, proti, zdržali sa, schválený. 59 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 60 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 61 za, proti, zdržali sa, schválený. 63 za, proti, zdržali sa, schválený. 62 za, proti, zdržali sa, schválená. 64 za, proti, zdržali sa, schválené. 65 za, proti, zdržali sa, schválené. 66 za, proti, zdržali sa, schválené. 67 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 68 za, e, od, e, e zvlášť hlasujeme prvá časť, za, proti, Takže elektronicky si to overíme. Prvá časť. Končíme hlasovanie. 15 e, proti 14. Takže je to schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Musíme si to overiť. Hlasujeme za druhú časť. E, elektronické hlasovanie. Nech sa páči. Končíme hlasovanie zamietnuté 16 proti 13. 69 za, proti, zdržali sa schválené. 72 za, proti, zdržali sa schválené. 71 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 73 za, proti, zdržali sa schválené. 70 za, proti, zdržali sa schválené. 74 za, proti, zdržali sa schválený. 75 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 76 za, proti, zdržali sa. Čo by ste chceli? Takže hlasujem za 75 ešte raz. Končíme hlasovanie. 18 e, proti 11. E, Horšie to už nemôže byť. Kde sme boli? 67, 67 za proti. Zdržali sa schválení. 138 za proti. Zdržali sa. Musíme si to overiť. E, otváram hlasovanie. Končíme hlasovanie. Hmm. Prijete 20 proti 9. Ample 22 za 78. 78. Dve časti. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 79. Za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 80. Za. Proti. Zdržali sa? Schválené. Ústne pozmenie sa návrh k e, Silvia Kosta. Za. Proti. Zdržali sa? Schválený. 82. Za. Proti. Zdržali sa? Schválený. Včera ste povedali, že e, títo e, pozmeňujúce návrhy by nemali byť prijatí. Chcete sa prihlásiť? Včera ste povedali, že, mus, že musíme o tom hlasovať. Nie za tento, za Sančesovú? V poriadku. Vidíte, ako sa starám e, o liberálov. Kto mi za to Po, po, po, po, po, po, po, po, 84 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie. 84. Končíme hlasovanie. Takže 23 sú proti. Zamietnuté. 86 za, proti, zdržali sa schválené. 87 za, Prepačte, 85 85 za, proti, zdržali sa schválení. 87 za, proti, zdržali sa schválení. 88 za, proti, zdržali sa schválení. Pozmenil sa návrh 2 za, proti, zdržali sa schválení. 89 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Ample 16. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 92. Dve časti. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválená. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnut. E, schválená. 93. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 94 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 95 a 96 môžeme spolu. E, za, proti, zdržali sa schválené. 97 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 99 a 98 sú totožné, za, proti, zdržali sa schválené. 104 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 100 za, proti, zdržali sa, schválený. 102 e, za, proti, zdržali sa, 102. 102 nie je stiahnuté. 102 nie je stiahnutá. Takže ešte raz. 102. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 105 za, proti, zdržali sa, schválené. 106 za, proti, zdržali sa, schválené. 107 za, proti, zdržali sa, schválené. 108 za, proti, zdržali sa, schválené. 109 za, proti, zdržali sa, Zamietnutý. 111 za, proti, zdržali sa, schválené. 110 e, za, proti, zdržali sa, schválený. 112 za, schválený. 113 za, pro, ti zdržali sa, zamietnutý. 14 za, proti, zdržali sa, schválený. 115 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 116 a 117 za, proti, zdržali sa, schválený. 118 za, proti, zdržali sa, schválený. 119 za, proti, zdržali sa, schválený. 120 za, proti, zdržali sa, schválený. 123 za, proti, zdržali sa, schválený. 121 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 122, e, prepačte, 125 za, proti, 125 nie je stiahnutý. Myslím si, že po nemecky som sa jasne vyjadrila. Takže to sú tlmočníci na vine. Takže 125. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 126 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Júri 1 za, proti, zdržali sa schválení. 128 za, proti, zdržali sa schválení. 129 za, proti, zdržali sa zamietnutí. ITRE 19 za, proti, zdržali sa schválení. 130. Čo odpadáva? 131 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 132 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 133 za, proti, zdržali sa, schválený. 134, tri časti. To je veľmi pekné. Prvá časť Pro, za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Pani e, Kosta, o vás hlasujeme. Tretia časť. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 136. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 137. Za? Proti? zdržali sa schválené. Empl 23 za, proti, zdržali sa schválené. 140 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 141 za, proti. Overíme si to. Takže e, otváram hlasovanie. 141. Myslím si, že to bude... Končíme hlasovanie. 16 za, 13 sú proti. Je to schválené. 135 za. ITRE 10. Aha, ospravedlňujem sa. ITRE 10. Za. Proti zdržali sa schválené. 142, o tom sa nehlasuje. 143. Za, proti, zdržali sa schválené. 145 za, proti, zdržali sa schválené. 146 schválené. 147 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ample 8 za, proti, zdržali sa schválený. 149 za, proti, zdržali sa schválený. Regi 12 za, proti, zdržali sa, schválený. Regi 8, za, proti, proti, zdržali sa, zamietnuté. 151 za, proti, zdržali sa, schválený. 152 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 153 za, proti, zdržali sa, schválený. sa návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválený. 154 za, proti, zdržali sa, schválený. 156 za, proti, zdržali sa, schválený. 157 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 150, nie, o tom, o tom sa nehlasujem. 159 stiahnuté 160 za, proti, zdržali sa schválené 161 za, proti, zdržali sa zamietnuté 162 za, proti, zdržali sa schválené 163 e, za, proti, zdržali sa, overíme si to. Otváram elektronické hlasovanie 163. Končíme hlasovanie. 15 a 14. Je to schválené. 166 za. Proti. Zdržali sa. Ste za? Veď je to vaše. Nie. Nie, nie. To som sa chybol. Takže ešte raz, 164 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 165 stiahnuté, 166 za, proti, zdržali sa, schválené. 167 za, proti, zdržali sa, schválené. 168 za, proti, zdržali sa schválení, 169 za, proti, zdržali sa schválení, 171 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 173 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 174 za, proti, zdržali sa zamietnutí, ITRE 20 za, proti, zdržali sa schválení. 176 za, proti, ešte raz, 176, kto je za, proti, zdržali sa schválení, 177 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 178 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 179 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 180 za, proti, zdržali sa, schválený. 181 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 182 za, proti, zdržali sa, schválený. 10 za, proti, zdržali sa, schválený. 13 za, proti, zdržali sa, schválený. 14 za, proti, zdržali sa, schválený. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa, schválený. 16, oh, prepačte, 18 za, proti, zdržali sa, schválený. 19 za, proti, overíme si to, elektronické hlasovanie 19, končíme hlasovanie, Takže 18 proti 11 zamietnuté. E, úvodné ustanovenie 20. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 21 za, proti, zdržali sa, schválený. 22 za, proti, zdržali sa, schválené. 23 za, proti, zdržali sa schválení. 24 za, proti, zdržali sa schválení. Inta 1 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Elektronické hlasovanie. Inta 1. E, končíme hlasovanie. 14 proti 15. Zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa, schválený. 26 za, proti, zdržali sa, schválený. si 4 za, proti, zdržali sa, schválený. 28 za, proti, zdržali sa, schválený. 29 za, proti, zdržali sa, schválený. ITRA 1 za, proti, zdržali sa schválení. 30 nie, je 31 Kosta za, proti, zdržali sa zamietnutí. 32 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 33 za, proti, zdržali sa schválení. 34 za, proti, zdržali sa schválení. pán kolega Kelly asi si pripieja na San Patrika. 35 e, za, proti, zdržali sa, schválené. 36 za, proti, zdržali sa, schválený. Musil povedal, že dnes si musí mm, mm, mm, veľa dať. Nevymyslel som si to. 37 za, proti,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 20 proti 9. Hm? Schválené. Ample E. Nie 44. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 45. Za. Proti. Zdržali sa. E, schválené. 46. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 47. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 48. Za proti, zdržali sa, schválený. Pozmenujúci návrh 5, za, proti, zdržali sa, schválený. 6, za, proti, zdržali sa, schválený. Jednička za, proti, zdržali sa, schválené. Dvojka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Trojka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 5 za, proti, zdržali sa, schválené 6 za, proti, zdržali sa, za, schválené 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 8 za, proti, zdržali sa, schválené 9 za, proti, zdržali sa, schválené A teraz čo, Inta? Mohli by sme spoločne hlasovať? Nie, bohužiaľ nie. Takže Inta. Dvojka. Za, za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť elektronicky. Končíme. Zamietnuté. Odporúčanie. Trojka. Nebudem to čítať, poviem len číslo 3. Za, proti, zdržali sa, schválené. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Môžeme spolu hlasovať? Nie. 4 za. 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 8 za, proti, overíme sa to, takže hlasujeme elektronicky. Devina. Končíme hlasovanie. Je to prijaté. 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz Empel 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. O tom sa nehlasuje. 6 za, proti zdržali sa zamietnuté 7 za, proti zdržali sa zami- schválené 9 za, proti zdržali sa zamietnuté 10 za, proti zdržali sa zamietnuté 11 za, proti zdržali sa zamietnuté 12 za, proti zdržali sa zamietnuté 14 je za, proti zdržali sa zamietnuté 15 za, proti, zdržali sa, schválené. 17, o tom sa nehlasuje, 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 19 za, proti, zdržali sa, schválené. 20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa, schválené. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa,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 Predsednička povedala celé tam D, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Bože môj. ITRE. Je to otrasné. Takže trojka. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 4 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 5 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 6 za proti, zdržali sa schválené 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté 9. Hmm, hlasujeme zvlášť. Prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté druhá časť za, proti, zdržali sa schválené 11 to sa nehlasuje, 12 za, proti, zdržali sa schválené, 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 14 a 15 sa nehlasuje, 16 za, proti, zdržali sa za, schválené, 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté, regi. Dvojka za, proti, zdržali sa zamietnuté. Zdržali sa? Overíme si to. Otváram elektronické hlasovanie Regi 2. Hlasujte prosím Regi 2. Regi 2. Končíme hlasovanie. 17 proti 12. Hm, to je zelený, aj červený. Nie, nie, nie, ja to nie, nie, nie počítam správne. To je, to váš koordinátor to nejako zle pojal. Takže, čo teraz? Trojka. Za, proti, zamietnuté. 4. Za, proti, zdržali sa, schválené. 5. Za, proti, zdržali sa, schválené. Zase e, hlasujeme zvlášť tri časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená tretia časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Sedmička za, proti, zdržali sa, schválená 9 za, proti, zdržali sa, zamietnutá 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz e, výbor Júri 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté 3 za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Trojka, Júri. Končíme hlasovanie. 29 <laughs> proti 1. Nuž. Výborne. Mohli by sme to urobiť rýchlejšie. Takže 4 e, e, e, za, proti, zdržali sa schválené. 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa schválené. 9 za, proti, zdržali sa schválené. 10 za, proti zdržali sa schválené, 11 e, za, proti zdržali sa schválené 12 za. E, takže 12 to je za, proti zdržali sa schválené 13 za, proti zdržali sa schválené. Môžeme 14, 15 BCD, to je za, proti zdržali sa schválené. Teraz písmeno E za, proti zdržali sa schválené zamietnuté F za, proti, zdržali sa, zamietnuté G za, proti, zdržali sa, schválené. Konec hlasovania. Teraz hlasujeme, kto je za túto správu. Záverečné hlasovanie. Maria? Tu sedí. Končíme hlasovanie. 26 sú za, e, dvaja sa zdržali. Ďakujeme pekne e, Marie Sančevej a ďakujeme tieňovým spravodajcom. Dobre, takže mám otázku. Ešte máme pred sebou dve hlasovania, avšak pán Martinez Martinez už je tu, takže chcete pokračovať s hlasovaním a potom odísť. Takže chcete pokračovať, ale prosím, ostaňte tu potom. To by bolo veľmi nezdvorilo, ak by ste odišli. Pani Veržiat, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja by som chcela len stiahnuť pozmeňujúci návrh číslo 16. Yes, yes, yes. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Toto počas tejto práce eh, myslím, že sme vypracovali veľmi užitočnú, dobrú správu. Mali sme zohľadniť oznámenie predsedníctva, pre e, komisie. Viem, že pre maďarské predsedníctvo je to tiež priorita, takže to bola veľmi úspešná spolupráca. Chcela by som poďakovať e, všetkým tieňovým spravodajcom, všetkým spolupracovníkom a odborníkom, s ktorými sme spolupracovali. Takže ešte raz všetkým ďakujem. No dobre. Takže začneme 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 27 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí, 28 za, proti, zdržali sa prijatí, 30 za, proti, zdržali sa zamietnutí, Ústny pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. 31. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 33 za, proti, zdržali sa prijatí. 35 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 44 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 38 za, proti, zdržali sa prijatí. Ústny pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 40 za, proti, zdržali sa kontrola. 40, hlasovanie je otvorené, ukončené, 17 za, 10 proti, prijatý. 41 za, proti, zdržali sa prijatí. 42 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 44 za, proti, zdržali sa prijatí. 45 za, proti, zdržali sa prijatí. 46 za, proti, zdržali sa prijatí, 47 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 48 za, proti, zdržali sa prijatí, 49 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí, 53 za, proti, zdržali sa prijatí, 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Ústny pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 56 a 57 sú identické za, proti, zdržali sa zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa to si skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené. 4058. Ukončené. 15, 12. Bolo to prijaté. 59 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 60 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 62 za proti, zdržali sa zamietnutí. 63 za, proti, zdržali sa prijatí. 64 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 70 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 68, 69 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa, prijatý 72 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kontrola, dobre, kontrola 72, hlasovanie otvorené. Ukončené. Zamietnutý. 17 hlasov proti, 10 za. 73 za proti. Takže za, proti, zdržali sa zamietnutí 76 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 77 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 78, 79, kto je za? Proti? Zdržali sa? Hlasovanie je otvorené. Ukončené. 12 za, 13 proti, bolo to zamietnuté. 80 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 81 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 82, 83 za, proti, zdržali sa za prijatí. 84 za, proti, zdržali sa prijatí. 85 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí. 88 za, proti, zdržali sa prijatí. 89 za, proti, zdržali sa prijatí, 90 za, proti, zdržali sa, takže kontrola. Hlasovanie je otvorené o pozmeňujúcom návrhu číslo 90, ukončené, 14 hlasov za, 12 proti, prijatí, 3 za, proti, zdržali sa, prijatí, zamietnutí, ústny pozmeňujúci návrh 5 za, Takže, pardon, ten je bezpredmetný. 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. 6 za, proti, zdržali sa. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 13, 13 zamietnuté. 7 za. Proti zdržali sa prijatí. 8 za. Proti zdržali sa prijatí. Zamietnutí. 9 za. Proti zdržali sa zamietnutí. Kompromis 11 za. Proti zdržali sa prijatí. 11 za proti, zdržali sa, prijatí. 12 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 16 za, teda ten bol stiahnutý. 15, 15 za, Takže 16 bola stiahnutá. Teraz 17. 17 za, proti zdržali sa prijatí, 18 za, proti zdržali sa prijatí, 19-20 za, proti zdržali sa prijaté, 21 za, proti zdržali sa zamietnutí. Kontrola, dobre, takže kontrola o pozmeňujúcom návrhu 21 hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 12 za, 15 proti, bol zamietnutý. Jedna za, proti, zdržali sa prijatí, dva za, proti, zdržali sa prijatí. Záverečné hlasovanie elektronicky, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené. 27 hlasov za, 0 proti. Vynikajúce, bolo to prijaté. Pán Zverbina chcel ešte niečo povedať. Milan Zver, nech sa páči. Ja by som, ja by som sa v mene spravodajcov, spravodajky nechcel poďakovať za veľmi za vynikajúcu spoluprácu. Rovnako aj kancelárii by som chcel poďakovať. Našli sme mnohé kompromisy a myslím, že táto téma je veľmi dôležitá a ukažuje, ako dobre dokážu rôzne politické skupiny spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne. No, vynikajúce. Dobre, takže prejdeme k poslednému hlasovaniu, ktoré je veľmi krátke. Pani Benarab a tu. Ja ďakujem všetkým mojim kolegom. Všetko bolo veľmi zaujímavé. Takže ešte raz ďakujem všetkým, ktorí spolupracovali dobre. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 6, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Šestka, hlasovanie po častiach. No, but it, is, it falls now. No, eight falls. A ah, so eight falls, yeah. Okay. Dobre, osmička bezpredmetná, takže šestka. Druhá časť, kto je za? proti, to bolo zamietnuté, 9 za, takže deviatka, No dobre. No. Takže 10 za, proti, zdrali sa prijatí, 9 za, proti, zdržali sa. Kontrola, hlasovanie je otvorené o pozmeňujúcom návrhu číslo 9. Hlasovanie je ukončené. 14 k 11, prijatý. 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 13 za, proti, zdržali sa prijatí. 12 za, proti, zdržali sa prijatí. I 15, 16 za, proti, zdreli sa. To musíme skontrolovať. Hlasovanie je otvorené o 15 a 16. Hlasovanie je ukončené. 18 za, 7 proti, nebo prijatý, 14 za. Kompromis 2. Dobre, takže kompromis 2. Za proti, zdržali sa prijatí. 21. Oddelené hlasovanie. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. 22. Za, proti, zdržali sa kontrola. Hlasovanie je otvorené pre 22. ukončené, zamietnutý, 13, 11, 23 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 26 za, proti, zdržali sa prijatí Kontrola, hlasovanie otvorené o pozmejúcom návrhu 26. Hlasovanie ukončené. 12 za, 14 proti, zamietnutý. 27 za, proti, zdržali sa, prijatý. 28 za, proti, zdržali sa, prijatý. 29 za, proti, zdržali sa, prijatý. 30 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 33 za, proti, zdržali sa prijatí. Záverečné hlasovanie v elektronickej podobe. Hlasovanie otvorené, ukončené. 26 hlasov za, 0 proti. Bolo to prijaté. Gratulujem pani Benarab a tu. No a chcela by som vás požiadať, aby ste tu ostali, pretože teraz vystúpi náš kolega, podpredseda parlamentu, pán Martinez Martinez, ktorý nám poskytne prehľad o Dome európskej histórie. Je to veľmi zaujímavé a e, môžeme sa niečomu e, naučiť. So, ešte raz, dámy a páni, poprosím ticho v sále. To je strašné. Ako všetci viete, už nejaký dlhší e, e, čas hovoríme o projekte e, e, Dín e, bývalého predsedu Peteringa a pán Martinez to veľmi intenzívne presadzoval a dúfame, že to sa dobre rozbehne. Odozdávame slovo pánovi Martinesovi, aby nás oboznámil s najnovším stavom a, a keď nie my, kto by ešte mal mať väčšie záujem o tieto dýny ako výber, výbor pre kultúru. Som veľmi rád, že máme prítomných veľa e, kolegov, ktorí tu zostanú až do konca vystúpenia. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pani, predsednic, pani predsednička. Ozaj je, bolo veľmi príjemné zúčastniť sa aj na vašom hlasovaní a vidieť, ako funguje váš výbor. Skutočne je hodné vidieť, ako to tu funguje. No, v treťom alebo štvrtom živote sa už nevrátime k tomuto životu. No ale čo už. E, môžem s veľkou satisfakciou vyjadriť to, že teraz mám príležitosť hovoriť tu s vami a chcel by som jasne vyjadriť, že toto je štvrtý raz, kedy vystupujem v tomto výbore, aby som vysvetlil kolegyňam a kolegom v tomto výbore tento projekt a o tom vlastne, aká je situácia, ktorá sa týka tohto projektu. Chcem povedať, že momentálne práve e, je jednou z otázkou rozhodnúť o tom, že vlastne nebola dostatočná komunikácia a transparentnosť, ale k tejto otázke sa ešte dostaneme. Vlastne hovorím, v tomto výbore už o tomto projekte hovorím štvrtý krát a vždy je to na žiadosť toho, kto práve predsedá výboru. Posledne, keď sme tu boli prítomní, to bolo v marci minulého roku a odvtedy sa udiali dôležité veci a myslím, že teraz dokonám, teraz som tu preto, aby som sa podelil s vami o určitú radosť, veľkú nádej, aj o určité starosti a obavy. A konám tak aj preto, aby som vás požiadal o radu. Aby som vás tiež požiadal o podporu. Keď hovorím o tej rade, eh, tak rád by som vás poprosil, aby ste sa zamysleli kolektívne nad tým, čo sa vám pokúsime vysvetliť a potom vás poprosím aj o pomoc, pretože potrebujeme pomoc v súčasnosti, práve v, súčasnosti, e, v súvislosti s týmto projektom. Takže nejak sa veľmi nebudeme venovať už tomu, čo prebehlo v rámci projektu. Myslím, že s tým už ste oboznámení. Viete, že je to proces, ktorý už beží nejakú dobu a chcel by som vás dopovedať, teda dva, pred dátumy z minulosti by som chcel spomenúť. A v podstate všetky projekty vlastne vychádzajú z určitej inšpirácie. A keď tu hovoríme, vlastne e, existuje dom nemeckej histórie v Bone, a keďže ja vlastne som predsedom parlamentnej rady parlamentného zhromaždenia Rady Európy, tak som mal možnosť vidieť tie priestory a skutočne boli sme naplnení emóciami a nádejou, keď sme navštívili to múzeum. Keď sme boli v Lipsku, tak skutočne sa to potvrdilo, ten prvý dojem. A zamysleli sme sa nad tým, že vlastne je potrebné zopakovať niečo takéto. Tento vynikajúci experiment by bolo treba zopakovať aj v iných krajinách a na inej úrovni taktiež. Okrem toho sme presvedčení od začiatku o tom, že je potrebné vlastne robiť osvetu u mladých a vzdelávať mladých, ale dávať informácie aj tým starším ľuďom. Európania proste sa musia oboznámiť, alebo mal by možnosť sa oboznámiť s týmto úžasným zázrakom, kde jeden kontinent, kde 20 storočí e, sme no boli, boli naši predkovia svetkami e, intolerancie, totalitných režimov a bojov. A keď vznikol nejaký konflikt medzi susedmi, riešili to vojnou, tak ten kontinent za niekoľko desaťroční sa premenil na, na svet, kde vládne spolužitie, tolerantnosť a rešpektovanie ľudských práv. A problémy sa riešia dialogom a súdnymi rozhodnutiami, súdnou cestou a to násilie sa vylučuje. Aj, aj. Čiže namiesto konfrontácie je tu integrácia. A od autoritárskych režimov nastal presun k demokracie, od vojny k mieru. Takže nie je to len taký boží zázrak, ktorý tu nastal. Je to zázrak, ktorý je dôsledkom politiky a práce politikov, ktorí slúžia svojim štátom a svojmu ľudu. A vďaka takejto politike sa teraz tešíme veľkej prestíži aj spoločenskej dôvere. Je dôležité, aby sa súčasné generácie, aby sa verejnosť o týchto veciach dozvedela, že existuje tento zázrak, že nastal. Aby bolo jasné, že nejde o nejaký zázrak, ktorý je nezvratný, alebo že už naplno konsolidovaný. Je to zázrak, ktorý musíme udržiavať každý deň a musíme sa snažiť ho rozširovať, pretože v tej chvíli, keď sa naplňa, a až, až do súčasnosti teda, e, vlastne keď vidíme, že sú aj také časti slobodného sveta, kde nemajú takéto dobré podmienky, tak vlastne si treba uvedomiť, čo sme vlastne dosiahli v Európe. Napríklad v strednej a východnej Európe, tam vlastne e, vtedy, keď ešte teda pred niekoľkými desiatočiami, keď tieto národy a štáty žili v podmienkach diktatúry, tak sa ľudia krmili takými vecami. Áno, tu je najlepšie, toto je ten správny svet. Čo teda, ako vieme, nebola pravda. Takže pokiaľ je tento projekt, tak e, v procese vznikli viaceré otázky, racionálne a logické. Prvá vec, prečo vlastne sa parlament púšťa do takejto akcie? A myslím, že to je rozumné, pretože vlastne parlament sa obvykle nevenuje také veci, že by vlastne parlament mal inštalovať nejaké výstavy. Viete, parlament sa pustil do tejto iniciatívy preto, lebo e, pán Pöttering bol predsedom parlamentu v danej e, dobe a vlastne už 15 rokov predtým sme sa o niečo pokúšali, že by sa vytvoril nejaký takýto projekt, takáto nejaká, takéto múzeum, ale vždy to zlyhalo nejak. Pretože proste, ako sa vraví, e, keď je príliš veľa kuchárov, tak to jedlo sa pokazí, neuvarí sa dobre. Príliš mnohí do toho zasahovali Proste venoval sa tomu každý. Hej? Otec, syn aj duch svetý, proste všetci do toho zasahovali. A potom tak ten projekt aj vyzeral. A začali do toho samozrejme zasahovať aj štáty a teraz chceli 27 sál a v každá, každý štát chcel mať svoju sálu a tam hovorí o svojej histórii, ale toto nie je taký charakter projektu. Takže to zlyhávalo tak nakoniec niektorí, eh, ktorí mali víziu do budúcnosti, prišli s takou myšlienkou, že iba parlament svojim charakterom je schopný takýto projekt úspešne dotiahnuť do konca. A toto samozrejme je aj výzvou pre parlament, ten pluralizmus, ktorý tu predstavujeme, ktorý reprezentujeme, je schopný vysporiadať sa s takýmito výzvami. A teraz to vidíme Nebudem teda hovoriť ani o tom, prečo. Prečo parlament, prečo nie komisia? Nož preto, lebo garanciou v tomto smere môže byť naozaj len parlament, aby sa to utiahlo a dotiahlo do konca. Isté, že e, komisiu sme zaangažovali hneď od začiatku, tiež z hľadiska patronátu, aj belgickú vládu, aj Brusel, pretože Samozrejme zámerom je zaangažovať všetkých, koho sa dá. Aby tiež prevzali určitú zodpovednosť aj v súvislosti s financovaním projektu. Samozrejme, financuje to hlavne e, parlament. A potom zase je tu otázka, prečo nie sú iné alternatívy. Ale rozhodli sme sa, že budeme postupovať touto cestou. Od posledného môjho vystúpenia v tomto výbore nastali veľmi významné pokret, pokroky a som rád, že vás môžem o nich informovať. To je práve to radostné, čo som pred chvíľkou spomínal. V podstate sú tu dva procesy, ktoré prebiehajú súčasne, paralelne. Na jednej strane je to eh, nábor toho odborného týmu, ktorý vytvorí to múzeum ako také. Samozrejme, vždy to bude pod kontrolou a pod dohľadom príslušných orgánov. Vy plus ešte tam bude vedecká rada, dozorná rada a tak ďalej. Takže výber pracovníkov bol dlhým procesom a zložitým procesom. Musím to povedať tak off the record, neoficiálne, že ten proces bol nielen dlhý a náročný, ale bol komplikovaný aj tým, že tu v tomto parlamente existuje nenormálna byrokracia. Niekedy to je priam ťažké proste s tým niečo urobiť. Pretože všetci funkcionári sa nejaká zapájajú. Áno, tu treba také a onaké povolenie, potom to musí povoliť a potom, keď to podpísal tento, tak sa zistilo, že ešte to ten tretí, ďalší nepodpísal. No hrúza. Takže bolo to ako keby ste si škriabali hlavu pemzou, hrúza. No tá byrokracia je priam neskutočná. Tu je hotový labyrint, v ktorom sa dokážeme stratiť. Takže sme začali s týmto procesom náboru pracovníkov. Mali sme stovky kandidátov na, aj na post riaditeľa. Teda nakoniec sa stala žena riaditeľkou. Čiže potom sme tam mali vedecký tým a je dobré, že vlastne to bolo také zložité, pretože sme naozaj mnohých uchádzačov. Okrem toho chcem povedať, že e, keď bolo mnoho uchádzačov na 9 alebo 10 e, miest tých odborných, vedeckých, tak e, na post riaditeľa z hodovokolnosti bolo menej takých kvalitných uchádzačov. Bol to tam niekde. Musí tam byť samozrejme odborník v múzeách a musí byť aj historik. Eh, okrem toho to musí byť človek, ktorý pozná alebo ovláda viacero jazykov. Musí mať aj určitý vek. Pretože boli niektorí výborní kandidáti, ale už boli vo veku v podstate, ktorí vlastne Proste ide o to, aby človek mal menej než 55, 56 rokov, lebo 3 roky bude trvať, kým sa to múzeum postaví, ďalej 3 roky, kým sa rozbehne naplno a tak ďalej. Takže ešte by ten človek potom mal ďalej pracovať na tej funkcii. A ja by som si dovolil tu odporučiť, aby sa dal priestor aj tejto pani riaditeľke, aby tu pohovorila Myslím, že je to veľmi zaujímavá osoba a skutočne je garanciou úspechu tohto projektu. Myslím, že bude veľmi zaujímavé, keď od nej priamo si vypočujete viac o samotnom obsahu tohto projektu. Myslím, že to bude pre vás veľmi zaujímavé. Je to Slovinka, táto pani, ale vlastne slovinsko-holandského eh, občianstva, a myslím, že vlastne pôsobila ako riaditeľka, alebo respektíve predsednička výboru, ktorá e, predseda v porote, ktorá udeluje cenu Múzeum roka na medzinárodnej úrovni. Takže má veľké skúsenosti. Takže toto už je úspešná časť toho procesu. Okrem toho je tu ďalší paralelný proces a to sa týkalo výberu projektu architektonického. Hej? Čiže ako sa upraví to múzeum z hľadiska architektonického. Myslím, že to je vlastne budova Eastman, Eastman Building. Nachádza sa tu v parku vedľa parlamentu. Je to vlastne stará e, eh, e, eh, zubárska E, škola. V podstate bolo to ako postavené hlavne preto, aby sa takéto služby potom poskytovali pre chudobné deti a je to dosť zaujímavá budova historická a výhodou tejto budovy je, že vlastne zatiaľ ešte nie je klasifikovaná ako historická budova, e, z ktorou sa nedá vôbec nič robiť. E, nie je to historická pamiatka a tak sa s ňou architektonicky dá ešte niečo urobiť. A komunikujeme s mnohými e, architektmi v rámci Európe. Mali sme okolo 130 E, takýchto kancelárií architektonických, ktoré si vyžadovali informácie vstupné, aby sa mohli e, zúčastniť e, danej súťaže. 12 z, tých, z toho celkého celku sme vybrali do užšieho výboru, lebo mali už skúsenosti s takýmito projektami a z tých 12 E, Tieto predložili, teda tých 12 architektonických e, kancelárií predložilo svoje e, predbežné projekty, svoje náčrty a z týchto porota pozostávajúca z významných architektov sa vybralo 6 projektov, a z nich sa to zúžilo na dva. A, a tam sme vlastne už došli k tomu, že hádam by sa tu už potom dal vybrať ten konečný projekt. Takže mali sme dva projekty a dostali sme sa do fázy vyjednávania a bolo vlastne treba tým dvom finalistom povedať nakoniec, že kto vyhrá. A ak teda zostane len jeden, tak potom nie je problém s tým, aby sa vyjadrilo, čo treba ešte vylepšiť. Nakoniec proces prebehol a ostal tam jeden projekt, ten, ktorý máte pred sebou, ktorý sme rozdali teraz a koluje to v sále. Takže máme jeden, áno, tento je ten výťazný projekt, ktorý máte v rukách. Ale skutočne e, oba tie projekty to, finalistov boli výborné. To bolo na vysokej profesionálnej úrovni. A ten výťazný projekt predstavuje štúdiu, ktorá vznikla vlastne v Paríži, ale boli v tom týme pri aj predstavitelia z iných ďalších troch alebo štyroch krajín pracovali, e, proste majú veľké skúsenosti, konkrétne títo architekti s nejakými prácami historického charakteru v Toulouse a tak ďalej. Čiže hovorím o úspechu jednom a úspechu druhom. A potom tu máme aj nádej. A tá nádej, poviem to takto. Nádej proste vzniká, keď sa zrazu vyskytnú nejaké prekážky a chceme ich prekonať. Ale tie prekážky, povedzme, sú racionálneho charakteru, niektoré síce aj menej. Ale tie racionálne proste sú také, že ich musíme proste naozaj pozrieť a postaviť sa k ním zodpovedne a pokúsiť sa ich uspokojivo riešiť. Tie prekážky, ktoré máme pred sebou, v podstate majú hlavne rozpočtový charakter a ešte by som povedal aj taký aspekt zásad je v tom obsiahnutý. Pani Triple nám potom ešte niečo povie k tomuto. Ona v tomto zohráva významnú úlohu. Takže pokiaľ ide o rozpočet, ide o toto. V Lani v rozpočte na rok 2010 už bolo vyčlenených niečo niečo pod milión eur. A na 2011 je tam 2,5 milióna eur a to bude vlastne stať samotný projekt. Myslím, proste okolo 2,3 milióna má byť ten projekt, ktorý urobia tí architekti. To má byť cena. No a táto položka sa bude schvalovať v rámci rozpočtu na 2011, ale vzhľadom na intervenciu niektorých kolegov a aj vďaka pani Triple vlastne sa vytvorí aj rezerva. Čiže e, rozpočtový výbor prišiel s viacerými otázkami, aby sa odôvodnilo, že na čo sa použijú vlastne tieto prostriedky, tých 2,5 milióna. Čiže bolo treba odpovedať na otázky rozpočtového výboru, čo je úplne racionálny prístup a dá sa to pochopiť. Ale toto nie je jediný, jediná prekážka. Pri tomto projekte mali kolegovia dočinenia aj s inými. Ja napríklad chápem, že problém, že kolegovia v rozpočtovom výbore majú problém nielen s tým, že na čo sa minú tie prostriedky, ale že sú tam ešte dve ďalšie kapitoly otázok, ktoré pokladám za neodôvodnené. Napríklad, prvá tá kapitola sa týka toho, koľko bude stať ukončenie toho, čo je tento projekt. Koľko to bude celé stať, kým sa otvorí múzeum? Myslím, že toto je odôvodnená otázka. Alebo aspoň sa dá pochopiť a ospravedliť. Čiže vlastne otázka je, či máme nejak e, použiť túto rezervu alebo nie. Potom je tu ďalšia kapitola, iná, a to tiež ľudia z rozpočtového výboru sa pýtajú, koľko bude stáť to fungovanie múzea, keď už bude otvorené. Má sa otvoriť v roku 2014. Hej. Čiže prvá otázka, tam treba tiež vysvetliť, ako sa použije tá suma 2,5 milióna. Ďalšia skupina otázok, koľko bude stáť. A presne treba vyčísliť, koľko bude stáť otvorenie múzea. A tretia skupina otázok, koľko bude stáť fungovanie múzea. Takže myslíme si, že sa poskytli všetky informácie, ktoré boli potrebné a musím vám tiež povedať a priznať sa vám, že som troška smutný. Totiž e, zistili sme, že viacerí kolegovia proste prichádzajú a pýtajú sa na veci, na údaje, ktoré už majú v rukách, ktoré dostali. Ja neviem, či si prečítali tie podklady. A toto skutočne ma irituje. A to, čo sa stalo naozaj, asi e, pri troch vystúpeniach s pánom e, kolegom Pettingom, e, sme boli práve v rozpočtovom výbore a mali sme takéto skúsenosti. A potom aj v predsedníctve parlamentu nastali určité nejasnosti v tomto zmysle, pretože na jednej strane bola veľká podpora, veľké nadšenie za tento projekt – a že áno, treba to všetko zakomponovať do rozpočtu. A potom rozpočtári prišli, áno, ale je tu určité napätie. No a keď niektorí kolegovia povedia, že k tomu tej informácii nám chýbajú také a také údaje, ale pritom odpovede na otázky výboru poskytnuté boli. A mohli sme im ukázať. Vidíte, keď sa pozriete na tento papier, tak tu to máte všetko napísané. Keby ste si to láskavo prečítali, tak tam nájdete tie informácie. No, bohužiaľ, toto je realita. Takto fungujeme tu v parlamente. Takže nestačí len, keď to mi to sekretariát pripraví, ale si to musím aj prečítať, pravda. Takže keď sa niekoho niekto obvinuje z toho, že tu chýba to alebo on, alebo je taká alebo onaká chyba, tak eh, od začiatku práve e, predsednička vášho výboru a ešte myslím aj ďalšia kolegyňa bol veľmi za. A, a predseda výboru, rozpočtového výboru, tam nebol kvôli osobnému záujmu, ale pretože je predsedom toho výboru. A samozrejme tu pani kolegyňa e, z Vieru pre kultúru a vzdelenie tam bola prítomná na týchto rozhovoroch aj preto, že je práve predsedničkou tohto výboru. A takže momentálne našťastie sa tá rezerva poskytla a teda máme 2,5 milióna eur, takže môžeme s architektmi podpísať zmluvu a posunúť sa vpred či to nám vlastne umožní tie veci vylepšiť, ktoré teda treba v danej budove vylepšiť. A samozrejme, že nejde len o to, aby sa vyprodukovali nejaké cifry, nejaké čísla, ktoré budú úplne odlišné. Treba vedieť, koľko bude stáť rozbehnutie múzea a potom aj jeho fungovania. Na Nakoniec stretli sme sa aj s tým, že čím ti poskytnú kolegovia menej údajov, zo skúsenosti viem povedať, že keď sa povie, že to bude stať 50 miliónov, tak to bude stať 100 miliónov. Takže taká je skúsenosť. Čiže niekedy tie informácie proste, aké by si sa vytúcali z prsta, naozaj. Ale skutočne, niekde to v niektorých krajinách možno tak funguje, ale tu nie. A rovnako Chcem povedať, že možno Maria Teresa asi vie, o čom hovorím. Vyvíjame veľké úsilie, aby tie údaje, ktoré sa týkajú nákladov na otvorenie muzea a jeho fungovanie, aby boli čo najmenej mm, protichodné. Čiže koľko bude stať fungovanie múzea? Ale aj, aj za každý rok sa to má finančne vyjadriť presne nejakými číslami. Ale nechceme proste prichádzať s nejakými smiešnými číslami. Proste je to možno iné, než e, keď sa hovorí o múzeu v niektorej krajine. No. Niekde to môže byť 12-13 miliónov. Na rok 2012 treba, to bude 20 alebo 22 miliónov, na rok 2013 a 2014 E, proste sa to troška zníži povedzme na 15 miliónov. Povedzme už nastane určitá konsolidácia tej budovy Eastman a proste potom bude treba vybudovať samotnú zbierku v múzeu. A musí to byť e, multilingválne a musí to byť inštitúcia, ktorá bude schopná komunikovať s mnohými ďalšími inštitúciami. A pôjde tam nielen o stálu výstavu, ktorá bude na ploche 4000 m štvorcových, ale bude aj putovná výstava, bude cestovať po viacerých krajinách a tak ďalej. Takže koľko bude stáť fungovanie? Momentálne sa hovorí o sume asi 13 miliónoch na rok. Ale o tejto sume sa dá diskutovať. Nakoniec Ide o múzeum, ktoré bude otvorené aj v sobotu a v nedelu. Čiže tam sú iné náklady, než e, fungovanie iného bežného múzea. Pre mňa je dôležité, že tento projekt sa nechce stať nejakým e, generálnym riaditeľstvom e, parlamentu, teda v rámci štruktúry. Proste má mať určitú autonómiu, podobne ako nejaká nadácia tener. A samozrejme, že aj parlament do toho e, tam bude mať čo povedať, ako budú fungovať, ale záujmom je, aby sa vlastne táto inštitúcia platila z rozpočtu Európskeho parlamentu. Teda fungovanie toho múzea. Takže otázka, prečo sa nediskutuje o financovaní s komisiou a s belgickými inštitúciami? No pretože to paralizuje projekt. Tak to vám poviem. Ja samozrejme som presvedčený o tom, že fungovanie, tak na fungovaní sa zapojí alebo do ňoho aj komisia, aj ďalšie orgány, aj belgické. Ak parlament sa rozhodne spustiť funkciu toho múzea, dobre, potom sa už môžu do samotnej funkcie pripojiť aj ďalší. Prečo nie? Samozrejme, pravdou je, že pre niektorých kolegov toto nepredstavuje dosť presné údaje. Chcem ale poukázať na jeden problém a tu by som vás poprosil o zamyslenie a pomoc a spoluprácu. Pravdou je, že sme sa neuberali cestou prísne parlamentnou, že by sme išli cestou nejakej správy z komisie a potom by sme to predložili na výbory, aby sa to prerokovalo a potom do pléna. Tak, nešli sme touto cestou. Niekedy, priznám sa, som si myslel, že takýto postup by e, asi nám bol, pomohol zbaviť sa niektorých problémov a nepríjemností, ktoré sú teraz pred nami ale ľudia oveľa skúsenejší než ja mi hovorili, že takto to bude lepšie, je tu výbor pre kultúru, výbor pre rozpočet a tie by sa mali zaintegrovať do procesu. A kým nebudeme dosť ďaleko s tým projektom, tak by sa nemalo o tom hlasovať. Hovoril, ale hlasovalo sa na predsedníctve, hovoril, hlasovalo sa na predsedníctve politických skupín, nehlasovalo sa ešte v plene, pretože keby to tak bolo, tak vlastne, teda nehovorím, to sa na pléne a nehlasovalo sa na pléne o príslušnej finančnej čiastke, ktorá má byť vyčlenená na tento projekt. Takže áno, hovoríme vlastne o rozpočte na rok 2012. Čiže aký mechanizmus rozbehneme, naštartujeme, aby to naozaj fungovalo. Ja nemám pochyb o tom, že predsedovia politických skupín by boli za nakoniec oni jednoznačne vyjadrili podporu tomuto projektu, tak si myslím, že keď príde chvíľa hlasovania, tak zahlasujú v prospech projektu. Ja sa pokladám za človeka, ktorý má lavicové pozadie a filozofia naša lavičiarska je taká, že nesmieme zabúdať na históriu. A ja som pripravený tento postoj obhajovať. A proste nechceme sa naťahovať e, s ľuďmi, ktorí proste by sa snažili e, povedzme znižovať tie prostriedky. Áno, nedáme vám 13, dáme len 12 a tak ďalej. Takže ten mechanizmus ako taký by bolo treba vylepšiť, aby sme čím skôr dospeli k nejakému výsledku, aby sme získali patričnú podporu v pléne. Aby tu neboli nejaké veci, ktoré sú polo nejasné, alebo ak, aby, ak je v nich nejaká dvojznačnosť, tak ich treba stransparentniť, aby boli jednoznačné. Takže toľko zatiaľ z mojej strany. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a trpezlivosť, pretože viem, že čas sú peniaze. Milý Miguel, s tvojou angažovanosť eh, ani nedovolí nič iné, ako ste bol eh, súhlasiť, ale pre takýto projekt eh, už musí byť človek zapálený, pretože inak sa nedokáže presedieť. Rovnaká vec platí aj pre cenu Lux. A to sú všetko veci, ktoré súvisia s víziou eh, Roberta Schumana, s víziou o Európe. To zanikne, keď budeme myslieť len na každodennú prácu, ktorú síce musíme urobiť, ale treba sa venovať aj víziám, no a myslím, že Dom európskej histórie je vynikajúcim príkladom, ako môže na tomto parlament pracovať a ja s tebou súhlasím. Európska komisia nemá žiadne peniaze, ona má len peniaze, ktoré my, my len dáme, preto nepotrebujeme komisiu, je to vec Európskeho parlamentu. A rozpočet komisie v oblasti kultúry je veľmi, eh, veľmi malý. Musíme eh, sa venovať iným, iným témam, no a keď je to záležitosť parlamentu, tak parlament musí si to dokázať nejak presadiť sám. Ja si myslím, že sme na dobrej ceste, len nesúhlasím a nepačí sa mi, keď hovoríš, že dúfam, že predsedové politických skupín nás že, eh, že nás nikto že nás nikto nemá nejak pod palcom, lebo naši, naši, naši predsedovia skupín nás majú pod palcom, ale tak to nie je. Ja si robím, čo chcem. No to znamená, že e, musia byť predsedovia za, rovnako ako členovia skupín. To, to však nie je vždy a preto treba presvedčiť na tých našich kolegov, ktorí sa až tak nezaoberajú kultúrou, aby boli za. Vieme, aké je to ťažké. Ja viem, ako seriózne sa tomu venujeme. A chcel by som len, len predstaviť Konstance Icl, ktorá už pracuje dva roky na výbore a od 1. apríla končí, pretože sa chce, chce venovať svoju prácu iba domu európskej histórie. Teraz teraz tam pracovala na Polubesku, takže bude takým našim okom a uchom e, v tomto dome. Želáme všetko najlepšie a ďakujeme, že nie len pracovala dva roky s nami, a skutočne vynikajúco, a e, medzi tým sa venovala aj domu európskej kultúry a dokonca vychováva aj dieťa, takže želáme všetko dobré Konstance na slovo teraz dostáva kolega Kávada. Nech sa páči, máte slovo. Merci. Ďakujem veľmi pekne, milá eh, Doris, vážna pani predsednička, ďakujem Miguel, podpredseda, za toto vystúpenie. Som veľmi rád, že teraz si, sme si poznačili E, obrovský milník. Sme sa dostali do podstaty záležitosti e, vzhľadom na určité kritické poznámky v súvislosti s e, finančnými záležitostiami, s údajným nedostatkom transparentnosti. Nemyslím si, že tento projekt nie je transparentný. Myslím si, že je, ale dovolím si túto poznámku. Aj napriek tomu, že žijeme v období finančných úspor potrebujeme napriek tomu nájsť správne finančné mechanizmy, ktoré by boli e, mimo kritiky. Som presvedčený, že to dokážeme. Druhá vec, považujem za eh, legitímnu účasť komisie. Pozrieme sa na zmluvu. Eh, cieľom eh, komisie je to, že generálny sekretariat pre mm, inštitúcie musí zabezpečiť súdržnosť záujmov spoločenstva, aby to všetko fungovalo Musíme pripraviť všetky záležitosti z krátkodobého a strednodobého hľadiska. A e, historici e, e, sa tomu budú môcť venovať v budúcnosti. Nevidím zmysel nejako spomaľovať tento projekt tým, že budeme angažovať inštitúciu, ktorá nemá tam žiadnu úlohu. Každý musí robiť to, na čo je určený. Nemali by sme to navzájom nejako miešať Chcel by som povedať ešte niekoľko takých mm, pozitívnych e, poznámok. Som úplne e, za to, aby sa tento projekt e, zrealizoval. Som za to, aby to bol redici tým, nielen Miguel za svoju, spolu so svojimi priateľmi, i keď samozrejme to dopodrobne nepoznám. Nebudem teraz hovoriť o politických aspektoch, ale je tu zastúpený aj pán Petering Myslím si, že môžeme e, to osobitne privítať. Zdelám e, e, s ním názor o náš spoločný osud. A čo všetko urobil za ostatné roky stal sa európskym poslancom, e, zosol sa svojej zodpovednosti ako predseda parlamentu. Je to otvorený človek s neutrálnym postojom. A to znamená, že môžeme e, si byť istí, že sa zhostí svojej zodpovednosti na patričným spôsobom aj tu. Počas 50. rokov európsky kontinent prežil dve svetové vojny. Dvakrát sme e, tu mali svetovú vojnu a ako keby to nestačilo. E, e, Zhynuli desiatky miliónov ľudí. A ako keby to nestačilo. Mali sme tyranické režimy v strednej a východnej Európe Mali sme e, nacistickú a stalinistickú tyraniu, mali sme tyraniu v Portugalsku, Španielsku, Grécku, dokonca to v Taliansku. E, ináč povedané, zažili sme e, veľa neprietných vecí a myslím si, že v Európe nesmieme pripustiť, aby sa zopakoval takýto neporiadok musíme zabezpečiť, aby e, deti na školách e, e, to všetko videli a pochopili. Tyraní sa dostávajú k moci dvomi spôsobmi. Či už vojenskou silou, tankami na juhu napríklad, alebo v strede Európy niekedy aj formou hlasovania a potom nasledujú rôzne deportácie a podobne. Som za tento projekt. Tento muzeum nás musí pripraviť e, e, na budúcnosť, musí vytvoriť spoločné náboženstvo pre európsku mládež. A to nie len v Európe, ale aj pre návštevníkov z, e, mimo Európy. Toto je naše spoločné náboženstvo. Sloboda, demokracia. A to sa všetko stratí len, ak ich nebudeme používať. To znamená, E, že mm, občianská spoločnosť e, a e, musí byť na pozore. Prednedávnom, keď došlo k zboraniu berlínskej steny, sme si uvedomili, že ľudia nevždy poznajú svoju históriu. Chceli by sme, aby ľudia opätovne prežili svoje dejiny. Máme na to historikov, ale keď si všimneme, a ako e, e, sa e, šíri extrémizmus, treba sa pozrieť späť do dín a uvedomiť si, ako sa to vtedy všetko dialo. Nejde iba o historickú pripomienku. Muzeum dejín by mal neutralizovať takéto snahy Napríklad e, spomeňme si Štefana Zweiga, e, e, vynikajúceho umelca. Je to rakúsky umelec, zároveň žid. A žil a pôsobil v Berlíne, potom ho musel opustiť. A musel e, sa odsťahovať e, do Spojených štátov. E, zomrel vo februári roku 1942 a bol svetkom toho, ako sme my ničili celý kontinent. Budem samozrejme toto všetko podporovať, všetko ostatné má sekundárny význam v porovnaní s primárnymi cieľmi. Ďakujem veľmi pekne prvom rade by som chcel povedať, že keď máme e, e, veľké problémy na európskej úrovni, keď hovoríme o rozpočte, o finančných rámcoch, o, o v takom prípade e, európska prídaná hodnota nemá až takú veľkú váhu ako argument. V takom v prípade naši občania a občanky e, sa necítia Európanmi a súvisí to s tým, že sa nám nepodarilo spoločne e, nájsť e, európske hodnoty, ktoré platia pre celý kontinent. Keď sa pozrieť na Spojené štáty, Áziu alebo Afriku, potom si všimame, že aj tam sa snažia o spoločné hodnoty a to znamená, že toto by sme mali odovzdať eh, budúcim generáciám. Tento projekt eh, posilňuje eh, európsku štruktúru to v rozhodujúcom, na rozhodujúcom mieste. Myslím si, že mali by sme viac pokazovať naše spoločné hodnoty, spoločné dejiny. A myslím si, že aj vlády jednotlivých štátov potom budú úžšie spolupracovať s Európou v prípade, keď e, budú e, napríklad e, požadovať prostriedky z Európskej únie. Nie som až tak členom výboru pre kultúru, rozkôr pre rozpočet a v mene tohto výboru by som chcel vyjadriť podporu tomuto projektu. Ale ak dovolíte ešte jednu otázku. Samozrejme, pri neskorších príležitostiach sa ešte budeme stretávať E, ide mi o naše odporúčanie a o podporu. E, výbor pre kultúru bude e, zaangažovaný do tohto projektu a zaujíma ma, do akej miery by sme mohli a ako formu spolupracovať na tomto projekte. Hovorili ste, že chcete nás požiadať o odporúčanie pre, a podporu. O čo, čo myslíte konkrétne, pretože tento projekt pre mňa je veľmi dôležitý. Ďakujem veľmi pekne. Je to vynikajúci námet, podľa mňa. Je to e, niečo fantastické. Je to e, vynikajúce e, vízie vytvoriť dom európskej histórii a úplne súhlasím so všetkým, čo tu odoznelo. Myslím si, že to posunie dopredu to, o čo nám ide, naše dejiny, hodnoty Plne to podporujem a je veľmi dobré, že tento e, výbor sa do tohto tak angažuje, pretože je to e, minimálne e, náš projekt predovšetkým a budeme sa na ňom zúčastňovať maximálnou možnou mierou. Ak dovolíte niekoľko praktických otázok, a samozrejme ďakujem veľmi pekne za to, čo ste urobili, aby sa to zrealizovalo hovoriť o tom, že to bude interaktívne, že sa na tomto budú zúčastňovať viacerí ľudí, že existujú tisícky inštitúcií po celej Európe, ktorí prejavili záujem o participáciu a že samotné mm, mm, e, e, predmety zbierky e, sa budú mm, presúvať, budú pripravené v viacerých jazykoch. To je super, to je absolútne nevyhnutné. E, e, veľmi ma zaujíma, čo bude súčasťou zbierky. Veľmi veľa sme hovorili o vízii, ale samozrejme musíme e, s týmto začať. A myslím si, že samotná budova vyzerá vynikajúco. Ale zaujíma ma, ako budete to realizovať v praxi, čo všetko tam uvidíme. Ako chcete nabadať ľudí, aby navštevovali toto múzeum? Samozrejme, ľudia, ktorí prichádzajú do parlamentu, navštevujú napríklad parlament, ale je to tu, blízko. A či teda ak chceme, e, aby to bolo účinné, musíme to nejakým spôsobom propaga- propag- e, robiť tomu nejakú propagáciu, aby ľudia to naozaj navštevovali. Ako to chcete robiť, pani Trupel? Ďakujem pekne. koncepčnej otázke tohto damu e, e, by som chcel povedať, že máme tu e, vedecký štúdiu o tom, ako by to malo vyzerať, čo tam sa bude ukázovať, ako to bude prezentovať mnohorakosť európskej histórie. To je základná myšlienka, ktorú podporujem a Doris Pak má právu pravdu, že je to v súlade s myslením Šumana a ďalších veľkých Európov. Je tu uh, uh, uh, ročník Európska politika z roku 2009. Hovoríme o koncepcii tohto domu a prečo je dôležité, aby návštevníci mali takúto možnosť. Toto všetko vzdielam. Ďakujem teda ja som bola spravodajkynia pre EP v roku 2011 a sú tu určité problémy. Máme teraz zhruba 60 miliónov investičných prostriedkov. To je to, čo budú mať e, e, celý európsky rozpočet. Samozrejme, e, to nie je postačujúci argument pre tento nový projekt, ale chcel by som chcel povedať, že pokiaľ ide o rozpočet EP, ide o novú prioritu a opakujem, že sú tu dôvody na to, aby táto priorita bola, ale keďže máme napätú rozpočtovú situáciu, Napríklad eh, pán Lebanovský napísal eh, list, že eh, to môže, môže sa zdvížiť, zvýšiť o 1%. Mm, a vzhľadom na infla- mieru inflácie a určité záväzky musíme tu mať 2%. Ale sa pripravilo na predsedníctve E, e, návrh rozpočtu, ktorý je o pol viac, ako sme mali na rok 2011. To znamená, že ak spôsobíme e, vo verejnosti dojem, že nemáme rovnaký prístup k požiadavkám jednotlivých štátov, budeme mať veľký problém z hľadiska politické akceptácie. Zajtra, dnes ráno v Stuttgarte Zeitung je tu E, člen o to, že rezerva sa zvýšila pre tento e, dom o 2,5 a vôbec neberieme ohľad na e, napätú situáciu v rozpočte. Musíme na to reagovať politicky. Ak neprejavíme politickú vnímavosť, citlivosť, spôsobíme e, si dodatočné problémy a preto som argumentoval vo výbere pre rozpočet. Ak sme za túto prioritu z koncepčného hľadiska, e, s tým súhlasím, musíme na iných miestach ušetriť, aby e, sme neprekročili ten naraz, ktorý je schválený. A toto je moje politické posolstvo a preto mám problém s tým, že nechceme predložiť príslušné úsporné opatrenia na iných miestach Myslím si, že v našej politickej skupine musíme o tom vážne hovoriť. Ak uznávame eh, novú prioritu, musíme predložiť eh, nejaké vážne úsporné opatrenie. A teraz detailná otázka eh, nemáme predložený nejaký podnikateľský plán, obchodný plán. Myslím si, že takýto projekt to musí mať a musíme to veľmi presne, dôkladne naplánovať, čo všetko budeme požadovať. Takže niekoľko otvorených otázok e, v oblasti usmernenia. Myslím si, že to sa musí predložiť. A pán e, Fernández povedal, že hospodárske náklady predstavujú zhruba 13 miliónov eur. To je ešte otázka otvorená na diskusiu. Na jednej strane je dobré, že máme tu nejaké čísla, i keď nie je to presne spočítané koľko e, budeme musieť vynaložiť na e, riadenie na spolupracovníkov a nesmieme e, e, samozrejme ísť pod hranicu, keď to nebude manažovateľné. Treba e, e, mm, nejakým spôsobom e, mať jasnú čiastku, ktorá sa predloží. A tu mám určité pohybnosti. A Myslím si, že tu viaceré e, problémy z hľadiska realizácie a vo všeobecnosti politické problémy z hľadiska rozpočtu. Mali by sme byť e, v stave zodpovedať tieto otázky. A sociáldemokratie včera e, vo výbere pre rozpočet oznámili, že 16 miliónov na rok 2012 dajú do rezervy a chcú všetko vysvetliť, než schvália tento projekt. Myslím si, že najprv musíme si vysvetliť všetky otázky, až potom povedať áno. V poriadku? Áno, takoľa. Ďakujem pekne. Najskôr by som chcel poďakovať pánovi Martinezovi Martinezovi a možno vás to trochu eh, prekvapuje. Ja som učiteľ dejepisu a náboženstva ale ja nebudem teraz hovoriť o tom, aké veľmoci a mm, osobnosti by mali byť uvedené alebo spomenuté v tomto, v tomto dome. Dúfam, že odborníci sa budú zaoberať obsahmi. My by sme sa mali teraz postarať o to, ako e, bude zobrazená revolúcia vo Francúzsku tie vedúce osobnosti to iste veľmi dobre zrealizujú. No a vo všeobecnosti si myslím, že to je dobrý projekt a získame tým pridanú hodnotu pre Európu. Ale ako sa to bude prakticky a efektívne realizovať, to bude naše, naša starosť, rovnako prevádzkové náklady a prostriedky, finančné zabezpečenie bolo na mieste a ako, ako bude návratnosť tohto projektu. Takže myslím, že by sme mali stanoviť eh, tie hlavné línie. Bude to veľmi dlho trvať, eh, to dlhodobý projekt a treba sa postarať, aby Európska únia priniesla pridanú hodnotu. Treba, aby náklady boli boli primerané a aby sme na to dostali prostriedky z európskeho rozpočtu. No a čo sa týka obsahu, na to máme príslušných odborníkov, napríklad profesora Klingeho z Fínska. No a takíto odborníci určite lepšie dokážu zodpovedať otázky ako my, poslanci Európskeho parlamentu. Ehkä tässä kysymyksiä ei ole ja luulen, että... Teraz pred voľbami bolo iste pekné povedať, že poznáme veci lepšie ako ostatní, ale tiež si myslím, že je našou úlohou e, ten projekt podporovať a starať sa tiež o nejakú technickú stránku a technické zabezpečenie. Ja som chcel, mojimi slovami, len podporiť tento projekt a viem, že moja skupina tento projekt tiež podporuje. Ďakujem pekne. No a máme ešte tri príspevky. A tým uzatvorím zoznam rečníkov. No ako prvý dostal slovo kolega Boris. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Na začiatku, čo sa týka samotnej myšlienky, myslím, že všetci si musíme uvedomiť, že realita po Lisabonskej zmluve je trochu iná ako v minulosti máme jednotné európske občianstvo. Bolo spustených viacero iniciatív, je to občianská iniciatíva. Takže myslím, že ak treba jasne povedať, že potrebujeme aj správny kontext pre európsku históriu, čo bolo najlepšie, čo bolo najhoršie z Európy, eh, dedičstvo, civilizácia, eh, dejiny. Súčasne však nesmieme eh, zabúdať na totalitné režimy a to zlo, ktoré e, pramení z Európy. Takže potrebujeme mať dostatok odvahy na to, aby sme budúcim generáciám dali dostatočný kontext, v ktorom sa budú učiť o histórii. A rovnako treba, aby mali spoločné hodnoty. Integračný proces zatiaľ stále neukazuje, že sme dosiahli niečo na väčšie veky. Nie, to sa pravdepodobne zmení. Takže ten projekt si vyžaduje lepšiu podporu a propagáciu v EÚ. Aj v parlamente nie všetci poslanci, nie všetci politické skupiny e, o tom projekte vedia veľmi veľa. Potrebujeme diskutovať v tejto inštitúcii o tom a politické skupiny sa musia o tomto projekte dozvedieť viac. No, čo sa týka toho samotného domu, tak múzeum musí byť atraktívne, jeho expozícia, ale aj jeho forma musí byť atraktívna. Takže treba využiť skúsenosti tých najúspešnejších múzeí, múzeí ako Múzeum v Budapešti o komunistickom terore, čo veľmi dobre ukazuje historický kontext s modernými exhibíciami, moder, modernými exponátmi, ktoré každoročne prilákajú tisícky návštevníkov, takže treba čo najpríťažlivejším spôsobom ukazovať obsahy. No a na záver myslím, že máme politickú no, dohodu a potrebujeme politický, politické dovolenie. Keď hovoríme o financovanie v kontexte budúcich finančných e, e, výhľadov, Takže súhlasím s pani Prpelovou, že možno budeme potrebovať nejaké finančné stropy, ale keď budeme chcieť pokračovať ďalej, tak treba hovoriť o finančných prostriedkov v horizonte 5 až 7 rokoch. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalšia rečnička. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa nechcem venovať otázkam obsahu, tomu, čo je kultúrne alebo technické. O tom sa už hovorilo. Ale zo slov všetkých vyplýva, že rozpočtový problém treba vyriešiť, pretože to má veľmi veľké dopady. Vieme, že je tu potreba šetriť a potom je úplne jasné, že, že tu zaznievajú slova kritiky. Rozpočet sa nedá len tak obísť. A preto ešte raz chcem podporiť a zopakovať jednu vec, ktorá je vždy dôležitá v takýchto veľkých záležitostiach. Treba postupovať pedagogicky na to, aby obsah a dopad na rozpočet stáli v zájomnom súlade, aby sme vedeli, prečo sme vôbec za. No, uskutočnila sa debata na túto tému a v rámci debat treba vždy mať dobrý argumentačný základ. Treba jasne povedať, prečo chceme takýto projekt zrealizovať. Treba to postaviť na pedagogických základoch, treba hovoriť s mládežou a s deťmi. A samozrejme, že múzeum musí byť orientované na verejnosť, ale treba zapojiť do toho aj všetkých aktérov, všetkých poslancov, na to, aby sme zohľadili všetky dôležité komponenty. Mhm. Ďakujem, pán Zver. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani e, predsednička. Ďakujem za úvodné slova pánovi Martinezovi. No, úplne stručne, ja si myslím, že Európa nie je len nejaký súčet národných, národných dejín, ale má je taká jedinečná v svojom historickom vývoji. No a aj kultúra je dôležitá. No a preto si zaslúži Dom európskej histórie. A to hovorím ako člen parlamentnej pracovnej skupiny pre zmierenie európskej histórii a my podporujeme podľa v rámci tohto kontextu, keď hovoríme o spoločnej európskej dimenzii, vytváraní spoločného európskeho vedomia a to bude ilustrovať nielen tmavé stránky európskej histórie, ale malo by to tiež zdôrazniť pozitívne aspekty, tak aby sme mali pozitívny vplyv na naše budúce generácie. Ďakujem. No dobre. A teraz môže reagovať pán Martinez Martinez. Ďakujem. Pokúsim sa reagovať čo najstručnejšie. V prvom rade mi dovolte, aby som všetkým poďakoval za podporu a musím povedať, že naozaj sme e, v určitých chvíľach pocitovali určité napätie aj s pani Trupol. Áno, veľmi si vážim jej úlohu spravodajkne práve ona je jednou z tých malá poslankyň, ktorá vlastne aj publikovala článok a mám to uložené vo svojich dokumentov. Je to ako modlitba, povedal by som. Je to niečo také, čo potrebujeme. Ľudí, ktorí sú informovaní a ktorí nás podporujú. Samozrejme, tie opodstatnené otázky treba položiť a treba na ne nájsť odpoveď. Pokiaľ ide o pána Kavadu, tak e, nech sa páči, môžete ma navštíviť vždy, kedykoľvek, keď si budete želať. A samozrejme, e, veľmi na mňa zapôsobilo to, čo ste povedali. Ste veľmi čestný, úprimný človek. A skutočne by sme mali e, byť otvorení a takéto myšlienky samozrejme treba šíriť aj ďalej. Naozaj robíte svoju prácu výborne. A keď hovoríme o úlohe pána Pöteringa, aj on zohral v tomto projekte svoju úlohu. A toto som práve aj na predsedníctve povedal. Myslím, že nie každému sa vždy páčilo to, čo som hovoril. Pán Pötering e, skutočne pán Pötering zohral výbornú a významnú úlohu a Hovoríme tu vlastne o medzinárodnom prostredí a on prezal na seba úlohu, ktorá, úlohu, ktorú pokladá za priam fascinujúcu. A je to e, tak podobne aj pre mňa. A nakoniec on pozná dobre aj nadáciu Konrada Adenauera, ktorá je svetoznáma. A pán Pataník skutočne e, prejavuje úžasnú angažovanosť. Hm, ja by som na pána Pöteringa nenhadel ako na predstaviteľa mojej, mojeho myšlienkového zamerania, ale samozrejme je to a čaká ho e, väčší život a samozrejme vieme, že tá chvíľa, kedy prejde človek do väčšnosti, sa blíži pre nás všetkých. Ale ak sa môžem teraz venovať otázke e, kolegu z Rumunska, ktorý odišiel. E, pani Hannibal, aj vy ste vlastne poukázali svojou zaujímavou otázkou na zaujímavú vec. Čiže e, sú tu určité prekážky, na ktoré sme narazili. Áno, sú tu takí ľudia, ktorí sa snažia robiť problémy a prekážky. Sú tu dve skupiny. Sú tu jednak ľudia, ktorí sú proti tomuto projektu, lebo sú celkovo proti pojmu európstva a proti Európe. A mm, iste máte aj u vás viacej takých ľudí, ktorí zaujímajú takýto postoj, že majú nepriateľský postoj voči projektu a aj v podstate e, prejavujú to ako svoj prejav nepriateľstva voči európskej myšlienkam integrácie a tak ďalej. Takže oni sú konzistentní, dôslední, sú proti. Vždy si nájdú argumenty a potom sa mobilizujú aj médiá, pretože je jednoduchšie zmobilizovať médiá v takom smere, než v tom smere, ktorý by sme my uprednostnili. Hovorili ste o interaktivite a o obsahu. Bol by som rád, Samozrejme, pokiaľ ide o obsah, tak e, mať, budete možnosť ešte hovoriť s rejiteľkou múzea o samotnom obsahu aj podrobnejšie. Ale teraz poviem taký skôr osobný názor. Tá stála výstava v múzeu, povedal by som, musí byť politicky neutrálna. Nie z hľadiska hodnot, samozrejme, tam to bude jasné, ale z hľadiska politických strán, to musí byť neutrálne, lebo máme široké spektrum, hlavne v parlamente, ako vieme. Čiže v tomto zmysle, keď sa povie neutrálne, to neznamená, že e, by proste sme mali zabúdať na názor tých, ktorí sú proti. Ale proste dôležité je, že aj tie dočasné výstavy budú zohrávať určitú funkciu aj vo smere k niektorým skupinám, trebárs ženy v dejinách budovania Európy a vo vývoji Európy. Iní si povedia, že je dôležitejšie hovoriť o otázke kresťanstva v Európe. Čiže toto budú tie e, dočasné výstavy, ktoré budú mať len určité trvanie. A tam bude príležitosť a priestor na prezentáciu v rámci patričného rámca. Čiže je tam príležitosť takto prezentovať ich názory. Napríklad zelení si môžu prezentovať tiež svoje názory cestou takéto výstavy o jadrovej energie a energetike v Európe. Prečo nie? Pravda. Takže ozaj mám veľký záujem, aby sa takto realizovali tie dočasné výstavy taktiež. Čiže sú to vlastne priest- možnosti a priestory budú vyčlenené v múzeu aj na takéto interaktívne aktivity s univerzitami a tak ďalej. Čiže už máme veľký počet univerzít, ktoré prijavili záujem. Áno, samozrejme, aj internet poskytuje priestor na ďalšie informovanie. Takže myslím, že toto bude tiež Veľmi relevantná otázka. To, čo povedala pani Trupel, a to veľmi chcem zdôrazniť, veľmi si ju vážim, ja ju chápem. Možno ona má možno nejaký osobný konflikt, lebo má zodpovednosť eh, ohľadne rozpočtu, ale zároveň chápe, že tento projekt má svoju hodnotu je to také vnútorné protirečenie, s ktorým sa musí ona sama vysporiadať. My iní, my ostatní to máme asi ľahšie. Ale tí, ktorí pracujú aj s rozpočtom a povedzme, vážia si, že áno, ten projekt je dobrý z hľadiska kultúrneho a z hľadiska obsahu. Proste a na druhej strane ľudia z kultúry zase musia brať do úvahy, že sú tu aj rozpočtári a že aj rozpočet v tomto projekte zohráva významnú úlohu. Pokiaľ ide o ten podnikateľský plán, tak ten sa pripravuje, vypracováva, bude v priebehu týždňov k dispozícii. Ja poviem osobne, že nie som do toho zapojený priamo. E, pri takýchto projektoch, ktoré majú čiste, alebo hlavne politický charakter, Viete, áno, potrebujeme takéto podnikateľské plány, ale v podstate treba tým poveriť ľudí, ktorí sa v tom vyznajú. Nakoniec, aj keď sa použije výraz business plán, hej, pre Boha, ja, ja, nie som, ja neviem ani plánovať, ani v biznise nie som, tak... Ale proste treba to urobiť. Niekto to musí urobiť, to sa tomu rozumie. Takže ja ozaj veľmi tlačím na to, aby sa nešpekulovalo. Aby sa neblafovalo. Povie sa, povie sa, že to bude stať 7, 7 miliónov. Bude to stať... Nie, nie je to isté, keď sa povie 7 alebo 7 miliónov. Keď niekto povie 15 miliónov, a vieme, že to bude na 6 Možno, keď tam dáme tú sedmičku, ľahšie to prejde. Hm. Ja som si vedomý toho, že tie čísla, s ktorými pracujeme, sú rozumné, odôvodniteľné a budeme sa pridržiavať týchto údajov. Tie čísla sú dôležité, ale do akej miery? 60 miliónov. Je to veľmi dôležité? Áno, je. Čo to znamená z hľadiska európskeho rozpočtu? Čiže aký je rozpočet na komunikačné úrady, tie parlamentné. A tie vlastne otvárame v každom hlavnom meste, plus ešte v ďalších dvoch, troch mestách v jednotlivých štátoch. Na to sú tiež potrebné prostriedky z rozpočtu. A som pripravený skontrolovať túto situáciu, ako sme na tom. Či je to 6, 60 alebo 600 miliónov. Keď hovoríme o 60 miliónoch, tak to vyzerá, že je to obrovská suma. Ale pri skúsenosti a s kultúrou sa ukazuje, že všetko je príliš drahé a nikdy na to nie je dosť času, pretože vždy sa nájdú iné dôležitejšie priority. Ale ak proste si neberieme hodnoty ako prioritu, tak vlastne sme vonku z hry. Sme mimo hry, z offside, tak povediac. A toto ma naozaj irituje a to je konkrétne otázka médií. To ma irituje. Pretože médiá v každom prípade komentujú každý deň všetko. Napríklad, či veľa zarábame, alebo príliš veľa zarábame. A samozrejme tie čísla, čo uvádzajú, nie sú presné Čiže my vlastne tu fungujeme, ako by sme boli rukojemníci médií. Ale samozrejme musíme to vystať, musíme to vydržať, pretože e, mnohí z nás si pamätajú oblasť obdobia diktátor, diktatúr. A tomu sa chceme vyhnúť. A tí, ktorí polovicu svojho života bojovali za slobodu médií vlastní <laughs> vidia, že je tu paradoxná situácia, ktorej sa chceme vyhnúť. Ešte niekoľko slov k tomu, čo povedal pán Boris. A chcem povedať, že áno, Polsko zohráva veľmi významnú úlohu v tomto, pol, v tomto projekte. A jedna z osôb, ktorá tu zohráva kľúčovú úlohu je Maria Schmidt, rejiteľka muzea v Budapešti. Už sme to spomínali. A ona má úžasný význam pre tento projekt. Možno pri našej práci, úprimne vám poviem, že niekedy sme azda nepracovali dosť profesionálne, pretože sme pracovali s myšlienkami a s hodnotami a s, nad, s nadšením, ale možno nám chýbal určitý stupeň toho vedeckého prístupu, profesionálneho prístupu, napríklad čo sa týka rozpočtu. Ale vidíte, som veľmi rád, že ste spomenuli toto muzeum, pretože Maria bola kľúčovou osobou pri výbere e, zamestnancov, pracovníkov tohoto nového múzea. A ešte mi dovolte nakoniec jednu vecičku povedať, teraz som na to zabudol. Totiž jedna z vecí, naozaj e, prečo e, máme e, centrum návštevníkov. Mohli by sme to urobiť aj tam. Mimochodom, málo kedy sa hovorí o tom, čo stojí toto centrum pre návštevníkov, ale ide o to, že chceme vytvoriť trojuholník centrum e, e, pre návštevníkov múzeum a e, zasadačka pre plenárne schôdze. Keď otvárame múzeum, prvá otázka, ktorá vyvstáva, či budeme mať návštevníkov. A čo keď v deň otvorenia múzeu budeme mať milión osôb? Totiž do Bruselu prichádza milión ľudí. A to nie len v skupinách ktorých pozývajú poslanci. Sú tu aj e, skupiny, ktoré prichádzajú samostatne. A preto toto muzeum je špeciálne. To bude prakticky jediné múzeum, e, kde ľudia budú prichádzať v skupinách a nie ako jednotlivci. I keď budú tam aj jednotlivci. A okrem toho, z tohto múzea by sme mali urobiť hlavnú atrakciu pre cestovný ruch a vôbec pre návštevníkov v Bruselu. To znamená, že ľudia tam budú a samozrejme sme si to veľmi dobre uvedomujeme, to, čo ste povedali, pán kolega, e, čo potrebujeme zistiť, a to už končím, musíme zistiť, aké, aký mechanizmus budeme môcť vytvoriť, ktorý vylepší formálnu alebo právnu stránku našej činnosti, pretože od samotného začiatku, musím vám povedať, e, od samotného začiatku som bol trošku e, zmetený, že chyba tu e, určitá parlamentná štruktúra pri rozhodovaní. Ľudia mi hovorili, pozri sa, tak to bude lepšie, pretože ak budeme chcieť E, uplatniť všetky tradičné rozhodovacie postupy, e, e, príspevky toho výboru, iného výboru, to nikdy neskončíme, pretože musím povedať, že aj Petering, aj ja sme biologicky zaviazaní, aby sme otvorili toto múzeum ešte pred júnom 2014. A na to sú určité dôvody. Ak by sme sa dostali do iného parlamentu, kde máme 50 alebo 40 nových e, poslancov, aby sme to museli začať od nuly. Nož, to je ako budovanie Európskej únie. Stále sa to točí a medzi tým e, e, všetci ostatní globálni aktéry sa rýchlo hýbu dopredu. Čiže hľadajme mechanizmus a myslím si, že výbor pre kultúru by mal byť kľúčovou platformou pri zabezpečení e, účasti tohto parlamentu e, na demokratickom základe účasti parlamentu na tomto projekte a ďakujem vám všetkým veľmi, veľmi pekne za podporu. Dankeschön, Miguel. Ďakujem, ďakujem pekne, Miguel. Takže ak e, by sme to tak urobili, samozrejme by sme neboli tam, kde sme teraz tí. A pokiaľ e, by to bolo ináč, nikdy sme e, sa nepohli. Čiže musíme niekedy e, to robiť inou cestou ako bežný legislatívny postup. Samozrejme sme legislatívny orgán, ale skúsme byť trošku tvorivejší a po, skúsme veci, na ktoré nám záleží, uviezť do pohybu a potom parlamentne budeme ich sprevádzať. Samozrejme, Ehm, aj tento výbor. Určite mm, to urobíme, nemyslím iba podnikateľský plán. E, som rada, že na budúci e, sme e, pozvali aj pani kolegyňu, ktorá nám povie niečo k obsahu. Ďakujem veľmi pekne za vašu prítomnosť, za vaše náčenie. Samozrejme, sme všetci za to, ale E, určité veci e, museli by sme aj pre e, ľudí ako pani Trupel, ktorá je v zásade za, musíme ešte dopracovať. Takže máme tu dobrých odborníkov, ktorí sa tomu budú venovať. Takže ďakujem vám veľa úspechov až do budúce. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o biologickú otázku, tu máme spoločnú s vami. So, coming to the next point. A teraz ďalší bod. bod. Pán Kavada. E, systém európskych škôl. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, e, milí kolegovia. Tento návrh správy e, je predmetom činnosti viacerých ľudí v našich inštitúciách. To znamená, že potrebujeme urobiť aj určitú predbežnú správu, prepačte, prácu, získať partnerov a E, uplatniť isté princípy, ktoré e, e, bude obsahovať správa. Snažím sa získať maximálny počet stanovísk. Už som sa stretol s e, hlavnými e, e aktérmi, generálnym tajomníkom európskych e, škôl, e, skupinami rodičov a učiteľov aj ostatných zainteresovaných. E, na základe všetkých e, e, našich diskusí som dospel k názoru e, e, o tom, e, že aby európske školy mohli nadalej existovať, e, e musíme e, e, to vnímať z hľadiska investovania do budúcnosti Európanov a nie len z hľadiska nákladov. Samozrejme, náklady nás tiež obmedzujú. Európske školy boli vytvorené na to, aby deti pracovníkov inštitúcií spoločenstva, ktorí žijú e, mimo svojich domovských krajín, e, aby mali prístup k kvalitnému e, vzdelávaniu v materskej reči s tým, aby ich deti mohli kedykoľvek sa vrátiť domov a pokračovať v štúdiu na domácich školách. Tento projekt je mimoriadne ambiciózny, podrobne rozpracovaný a prísny E, e, poskytuje e, Európsky bakalariát materinskej reči deti na základe učebných osnov. Okrem toho, toto štúdiu, títo štúdie poskytujú im diplom, ktorý je mimoriadne vysoko ocenený. Medzinárodný bakalariát, Európska maturita, E, e, poskytujú možnosť e, zvládnuť tri jazyky, takže je to privilegované štúdium. Vzdelávanie sa poskytujú v materskej reči a sú tu aj povinné cudzie jazyky, počnúc prvým rokom základnej školy. Vyberá sa medzi tromi jazykmi angličtinou, nemčinou alebo mm, francúzštinou. A pokiaľ ide o strednú školu. E, e, v týchto jazykoch sa prednášajú aj e, vedecké predmety. Čiže tento princíp viac kultúrneho, viac jazyčného vzdelávania je základom európskych škôl a je to vynikajúci vektor ďalšieho rozvoja európskych hodnot, tolerancie, vzájomného pochopenia a vzájomného rešpektu. Je pochopiteľné, že počas 50. rokov, ktorú uplynuli, odkedy vznikli prvé európske školy, táto koncepcia e, si vyžaduje aj, e, by sme zohľadnovali potreby škôl a spoločnosti. Je to otázka európskeho občanstva, podpory mobility. E, dva dôležité problémy znepokojujú nás v súvislosti s týmito školami a na základe E, e, stanovisk e, koleg, spomeniem ich vo, svojom, vo svojej správe. Jednak je tu rozpočtový problém. Napriek všetkým prínosom tohto systému, vzhľadom na založené na školách princípy systém je mimoriadne nákladný. Odkedy došlo k rozšíreniu únie, pridali sa ďalšie jazyky a e, práve členské štáty by mali vysielať učiteľov, ktorí by e, zabezpečovali e, vzdelávanie v materskom jazyku príslušných detí. V období finančnej krízy každý členský štát sa snaží maximálne ušetriť a štáty, ktoré majú najväčší dopyt po učiteľoch, ako je Spojené kráľovstvo a Francúzsko, už nie sú uh, uh, tak pripravení vysielať vlastných učiteľov a to je veľký nedostatok. To znamená, že je tu určitý tlak na rozpočet spoločenstva. E, totiž e, učiteľov vyselajú a platia im plat e, členské štáty a komisie ešte dopláca ich príjmy s tým, aby všetci učiteľe na európskych školách mali rovnaké platy. To je veľmi zaujímavé pre učiteľov z krajín, kde učiteľe dostávajú málo. Je to však veľmi E, nákladné pre Európsku komisiu. Je tu nedostatok e, učiteľov e, vo všeobecnosti a stále väčší počet učiteľov mm, hľadajú školy priamo a ich platí priamo z rozpočtu Európskeho spoločenstva, teda z rozpočtu komisie. A táto situácia je veľmi e, e, nevhodná. Musíme samozrejme kontrolovať e, náklady a musíme hľadať nové zdroje príjmov s tým, aby sme to finančne vyvažili. Počas ostatných dvoch rokov európske školy dostávali 171 miliónov eur v roku 2010 napríklad, 168 miliónov v 2011 a 2012 s tým, aby mali e, e, jasnú predstavu o svojich nákladu. A to spôsobuje značný problém z hľadiska riadenia týchto škôl, z hľadiska e, technického organizačného zabezpečenia aj vzdelávania. Musíme vylepšovať schopnosť vyučovať, musíme vytvárať dozorné vzťahy medzi jednotlivými školami v členských štátoch. Treba adaptovať európske školy na nové požiadavky spoločnosti musíme e, e, e, vytvoriť systém dvoch druhov týchto škôl, ktorý vysvetlím neskôr, aby sa na týchto škôlach dostávali nielen deti zamestnancov európskych inštitúcií, ale aj iné deti, ľudí pracujúcich v súkromnom sektore, ktorých rodičia by boli radi, aby deti dostali E, a európsku maturitu. E, čiže treba hľadať e, riešenie, ktoré zabezpečí skutočné európske vzdelávanie, ktoré bude mať širší základ a bude prístupné pre väčší počet ľudí. To znamená, že školy sa musia stať autonómnejšie na základe existujúcich zmluv, aby mohli definovať vlastné ciele a hľadať prostriedky, ako ich zabezpečiť môžeme e, e, zabezpečiť e, životoschopnosť skupín druhého druhu, ktoré sú častokrát menšie, ak budeme pripravení zvážiť škrty nákladov s tým, aby školy mali väčšie vlastné prostriedky, s tým, aby školné, na školné prispievali rodičia, ktorí nie sú zamestnancami inštitúcie, avšak títo príspevky zatiaľ už nestačia. E, v súčasnosti e, e, európske občania robia určité obete z hľadiska mm, životných nákladov a platov. A to sa musí odzrkadliť aj v riadení európskych škôl. Nesmieme však zabudnúť, že vo všetkých štátoch vzdelávanie na školách je bezplatné a to znamená, že ak chceme zabezpečiť dobrú kvalitu vzdelávania v materskom jazyku, E, e, zamestnanci e, musia tam dať svoje deti, čiže nejde o luxus. A dokonca aj v čase hospodárskych škrtov musíme mobilizovať všetky prostriedky, aby sme zabezpečili prežívanie týchto škôl a v žiadnom prípade na okor vysokej kvality vzdelávania model škôl druhého, dokonca aj tretieho typu by sa mohli vytvárať iba z iniciatívy členských štátov a vo v samotných členských štátoch. Mm, mm, tam sa bude tiež ponúkať e, systém vzdelávania na základe európskej e, maturity. E, podarilo sa dosiahnuť značný pokrok, mm, avšak druhá vec, ktorá nás znepokojuje, vyplýva z prvého problému, týka sa to získavania učiteľov E, e, aby e, školy prežili, členské štáty musia vysielať svojich vlastných učiteľov a museli by sme pripomenúť členským štátom, ktoré tak nerobia, že musia sa hostiť svoje zodpovednosti a musia poskytnúť učiteľov podľa stanovených kvót. Sú tu mnohé ďalšie veci, ale nebudem zachádzať do detajlov. Myslím si, že budeme mať podrobnú užitočnú správu ktoré nám umož, umožní udržať a naďalej vyvieť tieto školy e, v nových podmienkach. Ide o veľmi e, zložitú problematiku. Hovoríme o deťoch. Je to e, veľmi dôležitý nástroj, ktorý obohatí aj kultúrne skúsenosti. Dúfam, že v tejto správe sa odzrkadli Európska vôľa po integrácii. Keď som E, e, keď budem pripravovať návrh správy, chcem sa stretnúť so všetkými tenevými spravodajcami, so všetkými príslušnými osobami, ktoré budú pripravení, e, pripravení prispieť k príprave správy a vymeniť si svoje názory. Moje hodnotenie fungovania európskych škôl je pozitívne. Tento systém otvára veľmi povzbudivé perspektívy pre európsky systém vzdelávania Čiže musíme sa snažiť e, e, získať politickú podporu zo strany členských štátov a presvedčiť ich, aby nielen e, zachovali tento systém, ale aby ho vyvíjali ďalej. Je to jedinečný, vynikajúci systém, aby to ho vyvíjali aj vo vlastných členských štátoch. Mali by sme zachovať identitu vyučovania, aby e, e, za každým e, predmety vyučovali ľudia, pre ktorých príslušný jazyk je materským. Mali by sme zachovať európsku maturitu, ktorá sa teší veľkej úcte a mali by sme vytvoriť štruktúru, ktorá zvyšuje autonómiu európskych škôl a zabezpečí im finančné zdroje, aby sme mohli plniť svoju, svoje poslanie. Dobre. No a ja teraz e, spomínam na dve e, správy o európskych školách, škola, ktoré boli pomerne, sporný, pomerne sporné. Európske školy, keď boli založené, tak bolo jednoduchšie to štruktúrovať ako a to chcete urobiť dnes s 23 jazykmi. Je to vôbec možné ešte? Je to ešte nevyhnutné netrebalo by po, sa postaviť o to, aby európska, európska maturita a, a tie moduly a kurikula, a, aby sa rozširovali do ostatných krajín. Ja myslím, že s tým sa treba zaoberať veľmi intenzívne. To isté aj urobíme. Nemyslím si, že môžeme pokračovať ďalej tak ako doteraz. Hovorím o tých 23 jazykoch pôvodná myšlienka bola taká, že v rodnom jazyku by sa to dalo robiť, keď nás bolo len 6 krajín, tak to bolo možné. A teraz je 27 členských krajín, 23 jazykov, tak ja si myslím, že to je takmer nemožné nechať európske školy v tej pôvodnej podobe, pretože nie je dostatok detí, aby v jednotlivých jazykoch vznikli celé triedy, no a po druhé nie je dostatok učiteľov, a ochota jednotlivých krajín zapožičiavať učiteľov je pomerne nízka, aj keď si myslím, že by bolo celkom dobré, ak by viac učiteľiek a učiteľov z jednotlivých krajín sa vydali na cestu do inej krajiny a zistili, čo vlastne Európa je. Takže to by bolo pekné. To moja stručná pripojenka. No pani Hany, bolo by ešte niečo chcela dodať, nech sa páči. Áno, ďakujem. Súhlasím s vami. Pred niekoľkými rokmi som bola spravodajkyňou práve na túto tému, takže určité skúsenosti mám. Áno, situácia sa stáva čoraz ťažšou, pokiaľ ide o výuku materinského jazyka. Keď si spomínam, tak niektoré deti, respektíve rodičia sa rozhodli, že deti nebudú výu- príjmať výuku v materinskom jazyku, ale v cudzom a možno sa snažíme až príliš poskytovať niečo, čo nie je až tak veľ, veľkým dopytom zo strany verejnosti. Takže spomínam si na jeden problém, na ktorý sme my narazili v súvislosti s angličtinou. Proste e, v Británii sú učiteľia zamestnancami miestnych orgánov. Neviem, ako je to v Írsku, ale v Británii to je takto. Takže vás tým pádom nemôže e, vysielať vaša krajina. A keď idete ako učiteľ do zahraničia. Takže učiteľ učiteľi sú dosť neochotní teda tým pádom takto fungovať, lebo je problém s financiami. Dopyt e, je hlavne teda v zahraničí po angličanoch, učiteľoch, ktorí majú angličtinu ako rodný jazyk. A neviem, či nastal nejaký vývoj v tejto veci, pretože táto moja skúsenosť je spred niekoľkých rokov. Neviem, aká je v súčasnosti situácia. Ďakujem za slovo, pani predsednička, a ďakujeme aj pánovi Kavadovi za túto prezentáciu. Ale chcem povedať, že vlastne ten systém má fungovať oboma smermi na jednej strane to, čoho sme svedkami v rámci našich e, e, podmienkach, že tieto školy fungujú dobre, že vlastne sú akreditované našimi ministerstvami školstva, že vydávajú patričný certifikát a že sú spolufinancované. Samozrejme, nejaké e, riešenie úplne všeobecné neexistuje, že by to vyhovovalo všetkým. A to sa týka aj týchto jazykových aspektov. Dôležité ale je, že by sme mali urobiť e, nejakú revíziu alebo prehodnotenie toho, koľko členských štátov dokáže podporovať tieto európske školy, pretože mobilita postupuje ďalej, pokračuje, ľudia sa stiahujú za zamestnaním do iných krajín, takže asi by sme sa mali zamyslieť nad tým, aký vlastne bude dopyt po takýchto európskych školách a miestach v týchto školách. Chcem počiarknúť aj to, že ten problém vidíme, ale potrebujeme vyššiu angažovanosť zo strany členských štátov a treba sa zamerať aj na menšiny. Ďakujem. o mikrofón. Takže, pán Kavada, chcete ešte niečo? Ďakujem pekne za tieto poznámky. Samozrejme, začneme ešte hĺbšie konzultácie, aby to naozaj e, e, zohľadnilo aj vaše požiadavky. Ďakujem pekne, pán Kavada, ďakujem pekne, kolegov. Bod číslo 14 e, týka sa E, e, niečo ohľadom rozhodnutia e, koordinácie. Aj bude rôzne, nemáme nič v poriadku, takže urobili sme to. Ďalšie stretnutie bude 11. 12. apríla a dovtedy prajem vám krásny víkend bez stresový víkend a pani predsednička láskavo ďakuje tlmočníkom.